Good afternoon, uh, everybody. Welcome to... Uh, Dobré popoludne všetkým. Vítam vás dnes uh, na popoludnejšom zasadnutí. Máme tu zvažovanie pozmeňujúcich návrhov správy verejného obstarávania. Je to strategický balíček, kde máme spravodajcu pána Koelia. Takže pán Koelio, nech sa páči, hneď máte aj slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia, kolegyne. Chcel by som sa poďakovať kolegom za pozmenujúce návrhy, ktoré boli predložené k návrhu správ 143 čo do počtu. Ide tu o snahu zlepšiť, zlepšiť e, procesy výberových konaní. Väčšina pozmenujúcich návrhov, ktoré boli predložené, idú e, rovnakým smerom a idú vlastne ruka v ruke s pôvodným zámerom správy a takisto to zhodnotil aj výbor IVE, ktorý vyjadril svoje pozície prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov. Vo všeobecnosti kolegovia zdôrazňovali prostredníctvom týchto pozmeňujúcich návrhov skutočnosť, že verejné obstarávanie je dôležitým nástrojom v rámci posilnenia vnútorného trhu, rovnako ako aj nástroj na dosahovanie ďalších cieľ, ako napríklad zelená, sociálna a inovatívna Európa. Verejné obstarávanie obsahuje vy, teda počíta s, s 200 miliardami eh, poplatkov zo strany daňových poplatníkov, ktoré sa využívajú. Treba zohľadňovať etické postupy na to, aby sme zabezpečili kvalitné služby a výrobky a tovary našim občanom, ako aj lepší prístup k jednotlivým tendrom výberovým, predovšetkým pokiaľ ide malé a stredné podniky. Tieto argumenty sa týkajú takisto aj nediskriminačného odvolávacieho postupu, tak ako to niektorí kolegovia povedali. Ďalšie pierezové výhrady sú spôsoby, akými členskými štátmi, e, teda sú prípady porušovania e, predpisov za posledný rok a takisto aj pokiaľ ide o meškanie, e, pokiaľ ide o lehoty a pokiaľ ide o predkladanie spolahlivých údajov. Ja som predložil pozmeňujúce návrhy v tom zmysle, aby členské štáty boli podporené predovšetkým, pokiaľ ide o využívanie otvorených údajov, pokiaľ ide o kontakt s európskymi orgánmi, na to, aby sme mali spolahlivé údaje a štatistiky na jednej strane a na druhej strane, aby sme mali takúto metódu zodpovednosti, pokiaľ ide o peniaze, ktoré sa vynakladajú. Zajtra do poludnia budeme mať prvé zasadnutie teňových spravodajcov a ja v ďalšej zápisnici alebo v najbližších chvíľach navrhnem svoje pozmeňujúce návrhy, ktoré teda aspoň dúfam budú obsahovať komplexným spôsobom aj väčšinu tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložili kolegovia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne aj my vám a ako tieňový spravodajca za SND dostane slovo pán Tarabela. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Ako som už povedal vo výbore IMKO počas prvej výmeny názorov, Správa môjho kolegu pana Koelia je už východiska veľmi dobrá, vyvážená, zdôrazňuje riešenie dôležitých problémov, ktoré tu máme na úrovni jednotného vnútorného trhu, zdôrazňuje význam predovšetkým piatich bodov, teda, že, že sa zdôrazňujú predovšetkým e, hospodárske výhody, takisto e, podpora malých a stredných podnikov, ktoré ešte častokrát sú vyčlenené, pokiaľ ide tieto výborové konanie. Takisto digitalizácia v jednotlivých etapách, takisto nástroje transparentnosti a e, spolupráca s národnými orgánmi, ako aj miestnymi orgánmi, pokiaľ ide o tieto záležitosti. Takže máme tu viac ako 100 pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené. Viaceré z nich idú správnym smerom, to znamená, nebude pravdepodobne ťažké nájsť také ktoré budú korešpondovať s tými kompromisnými návrhmi a tie pozmeňujúce návrhy, ktoré moji kolegovia sociálni demokrati ako aj ostatní poslali, posilní túto správu predovšetkým, pokiaľ ide o posilnenie dvoch osí. Prvá sa týka transparentnosti a integrity, pokiaľ ide o jednotný vnútorný trh a druhá sa týka využívania tých hospodárskych výhod, pretože bohužiaľ doteraz napriek tomu, že tu máme nástroje na to, aby sme mohli zmeniť postoje e, na základe smernice, ktoré tu máme odhlasované od roku 2014. V súčasnosti treba povedať, že ešte stále sa využíva tá najnižšia cena a to aj na úkor kvality a udržateľného rozvoja vo viacerých sférach. Naša prvá, naše prvé zasadnutie tieňových spravodajcov sa bude konať zajtra do poludnia a už sa teším na tie kompromisné návrhy, ktoré navrhuje spravodajca a bude to aj výmena názorov na to, aby sme sa dopracovali k správe, ktorá bude progresívna a vyvážená a myslím si, že by sme nemali mať veľa ťažkostí na to, aby sme to dosiahli. Ďakujem. Ďakujeme pekne aj my, ďakujem pekne Mark. A teraz za EKR dostane slovo pani Ďakujem pekne, pán spravodajca, pani predsednička. Teším sa, že sa takáto pozornosť venovala tejto správe prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov. Teším sa na zasadnutie tieňových spravodajcov a dúfam, že sa nám podarí e, urobiť tematické okruhy pokiaľ ide tieto pozmeňujúce návrhy. A som presvedčená o tom, že kompromisné pozmeňujúce návrhy by mohli pomôcť. Chcel by som sa teraz dotknúť pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložilo EKR. V rámci tejto zložky EKR uplatňuje prístup, že malé a stredné podniky musia mať férové možnosti, aby sa uchádzali v porovnaní s veľkými podnikmi takisto tieto výberové konanie. Pokiaľ ide o odsek 11, je veľmi dôležité, aby členské štáty revidovali nadmerné využívanie tej najnižšej ceny, pokiaľ ide výberové konanie a považovali to za to hlavné kritérium, tak ako to povedali ostatní kolegovia. Vieme, že sú tu viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú predovšetkým tých ekonomicky výhodných tendrov a my si myslíme, že naše pozmeňujúce návrhy môžu byť základom preto, aby sme viesli do toho väčšiu transparentnosť. Chceme, aby členské štáty zmenili postoj k tomuto. Nie vždy je tá najlepšia cena, to najlepšie riešenie a hovorili sme už v tomto výbore vlastne aj opakovanie minulosti a zvažovali sme tieto otázky týkajúce sa tendrov, že nie je to vždy tak, tá najlepšia cena nie je vždy najlepšia. Niekedy aj tam, uh, niekedy v týchto prípadoch tá najnižšia cena nie je dobrá. Takže sú tu viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré pokazujú predovšetkým, pokiaľ ide nedostatky implementácie smernice. Takže ja zdieľam to určité sklamanie, ktoré tu máme a je na čase, aby sme revidovali tento balíček v tej podobe, ako bol prijatý. Nemali by sme prepisovať teraz jednotlivé prvky tých politických kompromisov. A naša správa sa snaží prispieť k podporným opatreniam na to, aby sme mali holistický prístup, pokiaľ ide o tieto výberové tendre. A v tomto ohľade by sme radi dôraznili v odseku 14, že komisia by mala Eh, alebo výbor by mali zabezpečiť podporu na všetkých administratívnych úrovniach, kde sa robia tieto výberové konania. Vynechám teraz niektoré časti, pretože som si uvedomila, že moji kolegovia boli takisto veľmi struční, takže môžeme sa tomu venovať možno ešte neskôr, ale chcela by som teraz už iba povedať iba toľko, že ako taká všeobecná poznámka. Vidím tých pozmeňujúcich návrh, je tu o, s, podporovať angovažnosť malých a stredných podnikov. Na druhej strane sú to viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa snažia rozšíriť tie požiadavky toho celkového procesu výberu na viacerých úrovniach. Nemyslím si, že ide tu o voľbu medzi jednotlivými riešeniami. Ja si myslím, že treba si uvedomiť, že komplexnosť je niekedy problémom pre malé a stredné podniky. Nesmie sa na to zabúdať, keď spravodajca pripravuje kompromisné návrhy. EKR by takisto chcel, aby sme tu viac rozlišovali medzi jednotlivými typmi obstarávania ako sme už hovorili aj vo výbore predtým, môžu tu byť jednotlivé rozdiely, napríklad pokiaľ ide infraštruktúrne projekty v porovnaní s tými, ktoré poskytujú službu alebo digitálnu infraštruktúru. Takže takéto rozlišovanie by malo pomôcť malým a stredným podnikom, aby boli lepšie pripravené na súťaž v týchto tendroch. Takisto treba pozrieť na odsek 37. Častokrát veľké podniky zažívajú zažívajú e, zlučovanie na to, aby dostali takéto kontrakty. a povedať, že malé stredné podniky takýto luxus nemajú a tie rozdiely, pokiaľ ide o kapacity, to prispieva takisto aj k tomu, že malé a stredné podniky zohrávajú menšiu úlohu porovnaní s tým, čo by sa bolo bývalo očakávalo, vzhľadom na to, že veľká väčšina podnikov v podstate sú malé a stredné podniky. Tým sa zabezpečí profesionalizácia tohto celkové výberové konanie. Vlády by mali lepšie dizajnovať to, čo sa robí prostredníctvom výberových konaní a kto môže tieto projekty najlepšie zabezpečiť. Príliš často vidíme, že veľké, veľké podniky stanovujú štandardy pri týchto procesoch a potom nedokážu zabezpečiť tie výsledky, čo vlastne daňových poplatníkov potom stojí oveľa viac profesionalizácia a odstránenie tých protiv, ktoré tu máme napríklad vo vzťahu k externým poradenstvám, myslím, že zabezpečíme lepšiu vyváženosť medzi cenou a kvalitou. Vidíme tu viaceré pozmeňujúce návrhy vo viacerých e, predložených pozmeňujúcich návrhoch. Dúfam, že nájdeme riešenie na to, aby sa zoskúpili tie pozmeňujúce návrhy, na to, aby to prispelo k diskusii vo výbore a teším sa na našu spoluprácu ohľadne tejto témy v blízkej budúcnosti. Ďakujeme pekne aj my vám a teraz za Alde dostane slovo pán Selimovič. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pokiaľ ide o spravodajca, pán Koejo, e, Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste umožnili tým spravodajcom takúto dobrú spoluprácu doposiaľ všetky tie pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené. Vzhľadom na ich počet, tak ako to povedal aj pán Koejo, je úplne e, zrejme, že je to veľmi dôležitá téma pre občanov a pre Európsky parlament Vidím tu takisto veľký priestor pre kompromisy na ohľadne viacerých kritických záležitostí. Spomeniem dve, napríklad potreba, aby komisia predložila usmerenia ohľadne to, akým spôsobom sa bude interpretovať smernica z roku 2014. Takisto potreba zlepšenia prístup malých a stredných podnikov, pokiaľ ide o trh s týmito výberovými tendrami a z liberálneho uhla pohľadu by som chcel, aby sa tam začlenili naše obavy, pokiaľ ide o kompromisné návrhy, predovšetkým pokiaľ ide o potenciál týchto tendrov. Tento sa musí ešte len využiť v plnej miere. Je tu viacero vecí, ktoré treba ešte urobiť na to, aby sa to zlepšilo. Jedna z tých vecí, na ktorú sa zamýšľame, je, že k zelený, Zelené a sociálne otázky by takisto mali byť implikované v súlade s tými základnými pravidlami za unijného práva, predovšetkým tým, že sa nebudú diskriminovať priamo alebo nepriamo tieto postupy, pokiaľ ide o zamestnancov z iných členských krajín. Toto je dobrá myšlienka. My vždy podporujeme alebo nemáme žiadne problémy, pokiaľ ide o tieto sociálne, zelené, inovatívne úvahy, ale vždy sa nájde nejaké riešenie, ako sa to obíde, respektíve robia sa nejaké prekážky alebo sťažuje sa ten obchod, pokiaľ ide o tendre. Takže z tohto dôvodu musíme byť opatrnejší. A po druhé, skutočnosť, že zneužívanie tých centrálnych nákupných centier orgánov by mohlo viesť k zníženiu zníženiu toho prístupu malých a stredných podnikov k tomuto. Treba si uvedomiť, že tieto tendre to sú veľké peniaze, ktoré sú poskytované týmto podnikom ktoré žiadajú o pomoc a preto je veľmi nebezpečné. Nám sa síce páši tá myšlienka, že by sme to chceli zefektívniť, že by sme to mali takéto centrálne orgány. Na druhej strane treba zvážiť aj to, ako umožniť malým a stredným podnikom, aby takisto mali tieto možnosti, aby mohli súťažiť o tieto peniaze. Ďakujem pekne ešte raz všetkým kolegom, ktorí preukázali záujem o takúto dôležitú tému a teším sa na naše zasadnutie zajtra. Ďakujem. Ďakujem pekne. Gue tu nie je, takže teraz dostane slovo pán Šoltes. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Áno, táto téma je veľmi dôležitá pre nás všetkých, takisto aj pre európsky rozpočet, pokiaľ ide o peniaze daňových poplatníkov. Ďakujem pekne, vážený pán spravodajca, za tento text a ja som presvedčený o tom, že sa nám podarí nájsť riešenie na to, aby sme našli kompromisné pozmeňujúce návrhy zajtra alebo na ďalších zasadnutiach a takisto sa teším, že aj pán Selimovič povedal, že súhlasí s tým, že aj pokiaľ ide sociálne kritéria a pracovné kritéria, že tu zohrávajú úlohu malé a stredné podniky v týchto výberových konaniach a preto sa veľmi teším, že to môžeme ako zelený podporiť a preto sa tešíme na to, že budeme naďalej pretlačať tieto kritéria ako relevantné kritéria. Avšak na druhej strane Myslím, že je už konečne na čase po 4 rokoch týchto smerníc, ktoré tu máme, aby sa urobilo nejaké dopadové hodnotenie, aby sme videli, že ako vlastne tieto nové kritériá posilnené obohate, ako obohatujú vlastne túto oblasť tendrov, alebo či sú v podstate iba nejakou literou na papieri, či to popísaný papier, alebo či tieto kritéria priniesli nejaký pokrok, pretože, ako viete, od oblasť verového konania nie je najférovejšou oblasťou, to znamená, musíme urobiť nejaké úpravy. Takže snažíme sa takisto predložiť nejaké pozmeňujúce návrhy a budeme hovoriť o obsahu týchto pozmeňujúcich návrhov zajtra. Ako som už povedal, ešte stále tu je priestor ohľadne možných zlepšení, ale istotne v rámci dobrej spolupráce s tými spravodajcami a, a spravodajcom som presvedčený o tom, že sa nám podarí nájsť miesto pre veľmi dobrý text, ktorý jednoducho bude potom prezentovaný verejnosti. Ďakujem. Ďakujeme pekne aj my a ak tu nie je žiadny iný člen, ktorý by sa chcel vyjadriť, tak teraz dostane slovo Európska komisia a máme tu pána Spormansa. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Začnem tým, že sa odvolám na to, čo vyjadril pán Koeľo a ďalší poslanci Europarlamentu. Naozaj sú to veľmi konštruktívne názory na celý tento balík. A keď sa pozrieme na všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené, tak radi vidíme, že väčšina z nich sú, je v súlade s tým, čo aj komisia prezentuje Súhlasíme s tým, že je tu e, vyjadrené plutovanie nad určitými oneskoreniami a vieme, že sú tu výzvy v spoločnosti, pred ktorými stojíme a konštruktívne návrhy pre inkluzívne začlenenie a účasť malých a stredných podnikov na verejnom obstarávaní je vítaná. A pokiaľ ide o samotné formulácie, ktoré by mohli byť e, a zdá aj vylepšené, Uvedem len jeden príklad v tomto ohľade. Pán Tarabela e, žiada, aby sa tendre konali čo najekonomicky výhodnejšie a podľa novej smernice by sa teda takto mohlo postupovať a súhlasíme celkovo s touto myšlienkou, ale myslím, že by sa mal vytvoriť rámec v tom zmysle, že musíme taktiež posilniť kvalitatívne kritériá, čiže nielen zásoby, zásobu potreby. Totiž tá nová smernica by sa mohla potom vysvetľovať aj tak, že sa bude hlavne používať metóda nižšej ceny pri verejnom ostarávaní. Súhlasím naozaj aj s tou skutočnosťou, že sa nebude znova otvárať táto smernica. Je ešte príliš skoro na to, aby sme robili nejaké legislatívne zmeny v tejto smernici. A celá predstava komisie je taká, aby sme čo najlepšie využívali existujúcu smernicu a možno o niekoľko rokov môžeme vykonať eh, znova hodnotenie efektívnosti tohto materiálu. Eh, komisia určite môže zvážiť eh, tie podnety, ktoré tu odozneli a veľmi pozorne ich preskúmame a určite pozitívne budeme nazerať aj na tieto aspekty, ale musíme brať do úvahy aj to, že komisia má určité obmedzené prostriedky a preto bude potrebné zdieľať záťaž. To je vlastne všetko z mojej strany a teším sa na e, finalizáciu tejto správy a teším sa taktiež na spoluprácu s vami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dávam opäť slovo spravodajcovi. Nech sa páči, pán Koeľa. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Teraz vidím, že je tu ozaj veľký koncenzus, pokiaľ ide o obsah správy. Uvedomujeme si, že od prvej chvíle, čo sme diskutovali na túto tému e, na výbore a aj s ohľadom na pozmeňujúce návrhy, myslím, že to bude celkom ľahké. Ale ako som už povedal aj predtým, e, musím ešte dopracovať formuláciu textu, ale Musíme zapracovať 15 kompromisov a ide o to, aby sme dokázali využiť všetky príspevky, ktoré boli predložené od poslancov, poslankyň a politických skupín. Takže dúfam, že sa nám podarí dospieť k novým kompromisom na stretnutí so tieňovými predstaviteľmi a dúfam, že sa nám podarí ten text dotiahnuť do víťazného finále už čoskoro a že to získa podporu e, všetkých našich členov výboru. Ďakujem pekne za túto prácu a samozrejme na budúcom našom zasadnutí v máji budeme sa venovať práve hodnoteniu týchto kompromisov. Tým pádom končím tento bod dnešného programu a teraz čakáme na príchod pána komisára, ktorý má prísť každú chvíľu. Zatiaľ vám ďakujem pekne.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 Good afternoon, um, everybody. I'm very um, happy. Dobré odpoludne, prajem som veľmi rada, že medzi nami môžem privítať pána komisára Moskovičiho a na dnešnej popoludnejšej schôdzi. Je to súčasť štruktúrovaného dialogu. Chcem pripomenúť, že účano, účelom tieto, stretnutia je e, dozvedieť sa o pokroku práce e, na kom, pracovnom programe komisie a tiež dostať k bližším informáciám o tom, ako prebehol rok 2017 v tomto ohľade a ako prebehlo teda e, to, čo v 2017 z hľadiska legislatívy pripravovala komisia v záujme nášho výboru, teda ide o tú tému. Okrem toho sa budeme venovať ešte prioritám na rok 2018-2019 aj s ohľadom na plánovanie e, rozpočtu. Takže nech sa páči, pán komisár, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, vážení pani poslanci, ďakujem za toto pozvanie. Je to možnosť výmeny názorov pre mňa, e, pokiaľ ide o výbor INKO, pokiaľ ide o colnú otázku. Teším sa, že to môžem robiť, pretože sa pripravujeme oslaviť 50 rokov našej colnej únie, ktorá bola vytvorená 1. júla 68. To znamená no, medzi tými šiestimi zakladateľskými krajinami. Je to vlastne základ pre spoločný trh vyše 500 miliónov spotrebiteľov a tento náš trh v podstate stále viac sa digitalizuje a Odhľadom sa tejto historickej úlohy, ktorú by som pripomen- pripomenul, išlo o zber daní a ochranu naša colná únia zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o zjednodušovanie našich obchodných vzťahov aj so zvyškom sveta. A v súčasnosti by som sa sústredil na tie naše priority, pokiaľ ide o tie posledné mesiace nášho mandátu, to znamená posledný rok aj vašeho mandátu, a zároveň sa budem sústrediť na tie najnovšie návrhy, pokiaľ ide o colnú úniu, ktoré sú moderné a účinné. Budem sa sústrediť na tri hlavné priority, to znamená zlepšiť efektívnosť kontrol e, v rámci Európskej únie, takisto dosiahnuť digitalizačný systém v rámci Európy a potom aj e, postupným spôsobom zlepšovať e, colný systém, vďaka e, konštruktívnemu dialogu aj s jednotlivými vládami a operátormi hospodárskymi a samozrejme konáme teda v rámci tohto systému. Pokiaľ teda ide o tú moju prvú prioritu, musíme e, pristúpiť k tomu zodpovedne. E, táto colná únia sa môže zlepšovať na to, aby sme boli vždy všetci spokojní ak tie pravidla budú v celej Európskej únii spoločné, tak colné úrady musia bohužiaľ konštatovať, že nie vždy sa aplikujú takým spôsobom, aby to bolo koherentné a uniformné. Na druhej strane takisto si uvedomujeme, že niektorí importéry sú e, vyčlenení, vyčlenení eh, z tohto systému takým spôsobom, že vlastne sa dopúšťajú podvodov, pokiaľ ide o klasifikáciu týchto colných eh, dovozov. Treba si však uvedomiť, že toto má samozrejme dopad na európske financie a takýmto spôsobom môžeme hovoriť o tzv. shoppingu. Takže je cieľom komisie, aby to boli určité sankcie colné. Ako viete, to napriek aj tejto podpore zo stranu parlamentu je to ešte stále zablokované na úrovni rady a preto tu máme aj špecifickú správu ohľadne, import, ohľadne postupov, pokiaľ ide o import a komisia túto správu prijala skutočne s veľkým záujmom, ale je tu veľká väčšina odporúčaní, ktoré e, takisto zdieľame na to, aby sme mohli ponúknuť niektoré reakcie na tieto návrhy. A takisto si uvedomujeme, že sú tu už aj určité poroky, ktoré sú na úrovni zodpovednosti členských štátov. Komisia sa nechce takýmto spôsobom zbaviť svojej zodpovednosti. Naše služby vykonávajú pravidelné inšpekcie členských štátov, ktoré sú eh, kde sú aj veľké pokuty, samozrejme všetkým pokiaľ ide o kontrolu. Teda treba zlepšiť tieto kontroly, to znamená na druhej strane, aby sme tu mali aj eh, zlepšenú kontrolu na úrovni colných kontrol a vlastne v tomto ohľade má komisia aj celoeurópsky plán, pokiaľ ide o management e, colnej únie. To bolo prijaté ešte v roku 2014 a počíta sa teda s tým, že tu budeme mať reformy, to znamená reformy programu, to aby sme lepšie znášali tieto rizika, predovšetkým pokiaľ ide o finančné rizika. Lepšia analýza rizik E, sa môže die, diať aj prostredníctvom posilnenia celnej spolupráce s tretiemi krajinami. To, a takýmto spôsobom máme k dispozícii nástroj, ktorý môže zlepšiť túto situáciu. Táto organizácia výmeny e, informácií sa musí systematicky zlepšovať medzi Európskou úniou a tretími krajinami, na to, aby sme lepšie zistili tie tovary, ktoré neboli e, vyclené, alebo ak tu došlo k nejakým podvodom, aby sme sa mohli sústrediť predovšetkým na rizikové druhy tovarov a takýmto spôsobom zabezpečili lepší tok tejto výmeny tovarov a aby sa tu dodržiavali pravidlá. Osobné údaje, ktoré sú vlastne obsiahnuté v rámci tejto výmeny tovarov, ako aj dôveryhodnosť ochrany týchto údajov, samozrejme to viete, že to je veľmi aktuálne, musí byť zabezpečená ochrana na, na základe tých pravidel, ktoré máme v Európskej únii. Na to, aby sme túto výmenu názorov zabezpečili, Európska únia môže sa snažiť, aby to bolo začlenené do jednotlivých medzinárodných dohod, pokiaľ ide o colné otázky. Avšak zároveň musíme mať možnosť počítať s e, všeobecným rámcom, ktorý umožňuje takéto výmeny a to efektívnejším spôsobom, uplatňujúc tieto dohody. Komisia teda pripravuje v tejto chvíli návrh legislatívny, pokiaľ ide o túto tému a som presvedčený, že váš parlamentný výbor bude mať záujem o to, aby sa zlepšila táto výmena, na, výmena informácií s tretími krajinami, na to, aby sa lepšie zacielili tieto colné kontroly, aby sa takýmto spôsobom zabezpečila bezpečnosť a ochrana spotrebiteľov a viem, že to je vlastne pre vás najdôležitejšia téma alebo jedna z hlavných priorit. Druhá priorita to je digitalizácia pokiaľ ide o týchto procesov. 60 rokov to je pekný vek, ale 50 uh, eh, rokov to je vlastne uh, už vek, kedy sme zaznamenali tieto technologické zmeny. Istotne to viete aj vy, že komisia s členskými štátmi spolupracuje na rozmiestnenie týchto digitalizačných nástrojov. Uh, a keď tento systém bude už fungovať, tak všetky tie kontakty medzi operátormi, ako aj kontrolnými orgánmi, rovnako ako aj e, kontakty medzi jednotlivými colnými úradmi budú na elektronickej báze a je veľmi dôležité, aby aj váš výbor bol o tomto informovaný. A momentálne, čo sa teda reformuje, to je systém colný, pokiaľ ide o kontroly importu, dovozu, ICS 2, na to, aby sa zlepšila colná kontrola, na to, aby sa identifikovali možné rizika, pokiaľ ide o ochranu vonkajších hraníc. Cel, teda ročné náklady, pokiaľ ide o tento systém, je zhruba na úrovni 40 miliónov eur. Je tu aj podpora zo strany e, viacročného finančného rámcu. To je kľúčové na to, aby sme e, na tieto kontroly prispeli viac peňazí a sú tu zatiaľ interné diskusie na úrovni komisie, ale myslím si, že môžem povedať, ako to povedal aj kolega Günther Oettinger, on dáva veľký pozor, pokiaľ ide tú prípravnú fázu, to je našej vlastnej makety, to znamená na to, aby komisia mohla tieto colné kontroly zabezpečiť e, tak, aby fungovali správnym spôsobom. To znamená aj tú otvorenosť, pozitívny prístup a naši kolegovia aj z DG Bač pre rozpočet. Samozrejme kontrolujú, či tieto požiadavky sú legitímne na to, aby sa zabezpečila bezpečnosť výmeny, výmeny tovarov, ale aj bezpečnosti osôb samotných. A chcel by som povedať, že e, hraničné kontroly sú veľmi dôležité, pokiaľ ide o našu stratégiu boja proti financovaniu terorizmu. Ale treba si uvedomiť, že toto je úloha komisie, treba byť bdeli a treba sledovať tie rozhodnutia, ktoré sa momentálne príjmajú, na to, aby tieto chránili možné problémy, ktoré tu môžu vzniknúť. To znamená, treba investovať predovšetkým do ochrany európskych občanov, to je jedna z našich hlavných priorít a to sa musí prejaviť samozrejme prirodzene aj do európskeho rozpočtu. Pokiaľ ide o implementáciu 17 systémov jednotlivých v jednotlivých štátoch, to je kolosálna práca a napriek všetkým našim snahám na úrovni členských štátov, hospodársky operátory na úrovni komisie, my si uvedomujeme, že všetky tieto systémy nebudú môcť byť v plnej miere završené alebo dokončené do roku 2020, ale na jednej strane tu máme členské štáty, v spolupráci s členskými, teda s Európskou komisiou. Robíme všetko preto na to, aby sme využívali tieto početné informačné systémy a zároveň, e, preto sme sa vlastne aj dohodli s členskými štátmi, aby sme tú lehotu rozmiestnenia týchto, rozmiestnenia týchto digitalizačných nástrojov, aby sa to predlžilo do roku 2025, to znamená, komisia prijala pozmeňujúci návrh v tomto kontexte mať na to, aby sa to potom preskúmalo na úrovni rady, ak parlamente. To znamená, aký dopad bude mať táto nová lehota. Chcel by som vás uistiť, že sa tu nespochybňuje vlastne e, implementácia predpisov, ktoré tu máme, a to z viacerých dôvodov. Poprvé, niektoré tie prvky tohoto systému, ktoré sa omeškali, budú fungovať možno už po roku 2020. Ten 2025 je už ten finálny termín. Niektoré z nich sa budú môcť rozmiestniť veľmi rýchlo Treba povedať, že ten 25. rok to je teda tá maximálna lehota nad rámec, ktorej sa nebude už počítať a ten systém by teda mal dostedy dokončiť e, a treba si uvedomiť, že tento elektronický systém E, tieto elektronické systémy sú medzi sebou vzájomne prepojené a treba postupovať krok za krokom na to, aby sme zabezpečili dodržiavanie jednotlivých prepojení, na to, aby sme postupovali koherentne, aby operátori aj administratíva, to znamená členské štáty, mohli postupovať na základe nových predpisov. Tieto nové lehoty sú dôležité na to, aby sme postupovali tak, aby tu boli tieto systémy harmonizované do roku 2025 to znamená, nie všetky tieto systémy sa posunú, pokiaľ ide tú lehotu na 25, ale postupne sa to bude realizovať na to, aby sa to potom do toho konca tohto obdobia podarilo završiť. Na to, aby tie systémy mohli byť aj vzájomne prepojené. A tá tretia priorita z mojej strany, to je zlepšenie toho legislatívneho rámca, pokiaľ ide colné otázky, vzhľadom na tie záväzky, ktoré prijala komisia v snahe rozvinúť colnú úniu a jej správu. Na základe požiadavky Európskeho parlamentu komisia teda zverejnila 22. júla minulého roku e, určitý, určitý sumár e, alebo analýzu toho, akým spôsobom sa implementujú tieto predpisy. A teším sa, že môžem povedať, že táto správa nezaznamenala žiadny vážny, žiadny vážny problém ktorý by sa tu bol zaznamenal v rámci tých prvých 18 mesiacov. Boli tu nejaké technické problémy, ktoré sa rýchlo identifikovali a myslím si, že tie sa potom aj vyriešili. Okrem iného sa tu robia samozrejme aj kontroly zo strany členských štátov a zo strany Európskeho parlamentu. Komisia teda prijala záväzok, aby robila aj strednú revíziu, to znamená ešte pred koncom roku 2001. To znamená, bude to takáto globálna analýza toho, ako tieto elektronické systémy boli spustené táto analýza nám umožní, aby sme sa z dlhodobého hľadiska potom rozhodli, či je dôležité, aby sme robili ešte nejaké strategické veľké modifikácie a úpravy na to, aby tento colný kódex bol adaptovaný na základe požiadaviek, ktoré máme v obchodnej sfére. Treba si uvedomiť, že ide o colný kódex, je to určitý rámec, ktorý musí byť prispôsobený na základe e, vývinu situácie. Očakávajúme túto správu a budeme pravdepodobne prezentovať v najbližšom, najbližšej dobe. Máme tu dva legislatívne návrhy, ktoré očakávajú aktéry v tejto oblasti. Takisto aj druhý pozmeňujúci návrh, pokiaľ ide colný kódex, takisto aj delegované akty v tejto oblasti. Zmena colného kódexu e, sa bude týkať aj Talianska, e, eh, Lugána, budú tu určite technické úpravy a takisto aj delegované akty, ktoré majú zlepšiť uplatňovanie predpisov colného kódexu na to, aby operátori a všetci zúčastnení v rámci tohto systému mohli postupovať lepšie. Ako komisár, ktorý je zodpovedný za túto oblasť, by som na záver chcel už iba povedať toľko, že ako by vníma komisia Brexit. Istotne viete, že Spojené kráľovstvo bude v podstate o chvíľu už tretou krajinou, od marca roku 2019 a tie rokovania, ktoré e, vedie Michel Barnier v mene Európskej komisie a takisto aj pokiaľ ide o radu, umožnili dohodu, pokiaľ ide o väčšinu týchto dohôd s Veľkou Britániou a treba si uvedomiť, že Spojené kráľovstvo sa rozhodlo, aspoň teda v súčasnosti tak vyzerá, že opustia na jednej strane jednotný vnútorný trh ako aj colnú úniu. Ja nie som tu na to, aby som povedal, či je to rozumné alebo nie, ale jednoducho treba to akceptovať, pretože to je tak. A zatiaľ treba povedať, že žiadna dohoda o voľnom obchode nebude môcť poskytnúť rovnaké výhody, ako má Veľká Británia momentálne. To znamená, nemôžeme mať tie najlepšie veci aj po Brexite treba povedať, že každý podnik bude musieť e, byť analyzovaný veľmi zreteľne, pokiaľ ide o tie vzťahy s tretimi krajinami a bolo by dobré, aby sa podniky vlastne pripravili už teraz. E, Členské štáty budú takisto musieť pripraviť aj colné otázky, pokiaľ ide o zmenu štatútu Veľkej Británie. Bude to mať veľký dopad, predovšetkým pokiaľ ide o, o personalistiku, takisto aj pokiaľ ide o infraštruktúru a ak tu budú ešte ďalšie kľúčové otázky, a my si to uvedomujeme, pretože to bude súvisieť s otázkou daňových otázok, e, opustenie alebo Brexit priniesie so sebou veľké zmeny a vo Washingtone sme napríklad hovorili na úrovni G20 o týchto otázok a ja si uvedomujem, že predstaviteľa Veľkej Británie majú aj ďalej záujem záujme aktívne e, spolupracovať s Európskou úniou, ale momentálne nemôžem e, postupovať tak, aby sme umožnili v budúcnosti e, spustili takú situáciu, ktorá by mohla viesť k vytvoreniu, k vytvoreniu podmienok pre daňové raje a preto budeme musieť dbať o to, aby sa dodržiavali princípy, pretože E, ako vieme, Veľká Británia bola veľkým zastancom jasných pravidel doposiaľ a dúfame, že to bude aj v budúcnosti. Takže tie pravidlá, ktoré platili doteraz, e, e, budeme musieť dodržiavať aj naďalej a sú teda medzinárodného charakteru a ja si teda želám iba to, aby sa tieto pravidlá dodržiavali a pod mojou taktelkou alebo z, z mojej iniciatívy, ako viete, máme na úrovni komisie agendu, pokiaľ ide o boj proti vyhybaniu sa daňovej povinnosti a treba povedať, že máme ambiciozne ciele v tejto oblasti a v tomto kontexte vám garantujem, že až do posledného dňa svojho mandátu Európska komisia bude v tejto oblasti si plniť svoje povinnosti, pretože si uvedomujem, že je to kľúčové aj pre našich spoluobčanov. A teraz už na záver by som iba povedal toľko, že si želám, aby Európsky parlament bol v plnej miere informovaný ohľadne toho, že bude vždy zaangažovaný do všetkých týchto prác, ktoré sa týkajú colnej oblasti. Ja si uvedomujem, že váš výbor má veľmi dobré poznatky, pokiaľ ide o tieto otázky častokrát viete aj viac ako ja, a to je úplne prirodzené, ale predsa len v najbližších mesiacoch ešte mám pred sebou veľa práce a z mojej teda strany, nakoľko moja zodpovednosť je predovšetkým na tej strategickej úrovni, sa budem sústrediť predovšetkým na tie tri priority, a zopakujem ich ešte raz, to znamená lepšia efektívnosť colných kontrol, digitalizácia systému a takisto aj veľmi pozorné implementovanie colného kódexu, to znamená môžete počítať s podporou komisie a patričných služieb na úrovni Digitax. Zabezpečíme všetky pravidla tak, aby to bola veľká transparentnosť a my takisto počítame s vašou podporou, pokiaľ ide o tie legislatívne návrhy, ktoré som vám práve bol načrtol a teším sa na možné otázky, na ktoré sa budem snažiť reagovať. Takže teším sa na tie pripomienky Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Ešte nie ste teda prezidentom, ja som nikdy nebol prezidentom, ale ďakujem veľmi pekne teda za to, že ste prišli. Rád by som teraz dala priestor našim poslancom a poslankyňam. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vítam vás, pán komisár. Otázku položím v angličtine. Pozorne som sledovala, teda načúvala vašim slovám a pozrel som sa na tom e, z aspektu výboru IMCO. Komisia prijala nedávne veľmi dôležitý materiál pre fungovanie jednotného trhu a to je dohľad nad trhom. Vieme z štatistík e, napríklad to, že táto agenda je pomerne slá, ale je veľmi dôležitá. Takže treba zabezpečiť, že budeme mať ozaj kvalitné pravidlá aj zákony. A potom musíme zabezpečiť, aby všetci účastníci a aktéry na trhu rešpektovali tieto pravidlá a zákony. Napríklad pokiaľ ide o verifikáciu dovezeného tovaru v EU. Prosím, verte to zle, Práve Ja som zastankyňou e, voľného a slobodného trhu a nie protekcionizmu, ale nemali by sme dovoliť, aby proste lacné a málo bezpečné produkty sa dostávali na náš vnútorný trh. Takže je tu naozaj potreba posilniť dovozové kontroly a posunúť e, dôraz z e, colných aktivít na overovanie týchto tovarov ktoré sa dovážajú. Myslím, že bude jednoduchšie zach- zachytiť e, proste taký tovar, ktorý sem príde a hneď pri prístupe teda do Európskej únie niekde v prístave, než potom naháňať ten tovar, keď sa zistí, že bol vadný a už bol distribuovaný do Európskej 28. -čky. Takže určite budeme spolupracovať na tejto téme s vami. A poprosím vás z vášho hľadiska, čo by sa malo urobiť priamo v teréne aby sme zabezpečili, že sa zvýši kontrola dovážaného tovaru. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem za slovo. A ďakujem, pán komisár, že ste prišli medzi nás. V rámci našej politickej skupiny mám na starosti daňové a colné otázky, takže dovolte mi, poprosím vás o e, nejaké detálnejšie informácie, napríklad v súvislosti s Brexitom. Práve to súvisí aj s integritou colných orgánov a vzťahov voči Spojenému kráľovstvu do budúcna. Napríklad sa to týka aj prístupu na vnútorný trh a vlastne jednotný trh e, v tomto zmysle e, predstavuje niečo, čo je neoddeliteľné od niektorých ďalších vlastností, ktoré s ním súvisia. Popri samotných zásadách dá sa predpokladať, alebo mohli by sa vám povedať, ako ďaleko ste sa dostali v tých rokovaniach? Alebo je už pozícia, vyjednavacia pozícia Británie jasnejšia? a aké sú scenáre komisie. Po druhé, ako bolo povedané, e, Celný kódex únie pred dvoma rokmi vlastne prišiel na svet a hovorilo sa aj o aspektoch implementácie a ďakujem za to, že ste predložili správu a hľadiska implementácie tohoto kódexu a ako má fungovať e, v rámci únie, je zrejme, že je tu snaha, aby bol veľmi efektívny aj v dôsledku zmien, aj keď je jasné, že to chvíľu potrvá. Ale keď sa vrátime o 5 rokov, tak je to dosť dlhý čas a efektívnosť je, povedzme, v poriadku. A ale možno toto nie je ten cieľ, o ktorom sa zamýšľate a ktorý tu bol stanovený pred časom. Čiže ako budete kombinovať tie systémy, ktoré boli e, upravované a to prechodové, alebo prechodné obdobie, ako funguje. Mohli by ste nám povedať aj niečo o záveroch, ktoré sa týkajú konkrétnej pracovnej skupiny v súvislosti e, s lacným dovážaným tovarom. A okrem toho ešte je tu aspekt online tradingu, čiže obchodovania online. A určite aktualizované informácie sú tiež dôležité v tomto zmysle. A po tretie, ten text, ktorý bol schválený v Lani, temer už pred rokom, popri colnom kódexe a jeho ustanoveniach, Dohovorilo sa o, aj o harmonizácii sankcií pri porušovaní predpisov. Na jednej strane je dobre mať spoločné pravidlá pre túto oblasť, je to homogénne, ale pokiaľ ide o porušenia a sankcie, pokuty, tak či tieto naozaj sú dosť účinné na to, aby zastavili ľudí, ktorí E, sa uberajú takou jemnejšou cestou a proste nedodržiavajú až tak dôsledne e, colný kódex. Teda aspekt spoločných ustanovení e, nás zaujíma, ktorý by mal pomôcť niektorým členským štátom, aj pokiaľ ide o flexibilitu na trhu. Mohli by ste nám povedať, aká bude tá ďalšia etapa. A ako na to nazerá komisia aj z hľadiska spolupráce s radou? Vo vzťahu k tomu, že ešte pred koncom mandátu e, by sa malo dospieť k nejakému riešeniu. Takže určite nás toto veľmi zaujíma, oboch. A to je digitálne zdaňovanie keď sa zameriame hlavne na jednu, dve oblasti tohto portfólia. Ďakujem veľmi pekne za vaše úsilie. Viem, že to je ako slepé, ale respektíve hluché miesto. Určite vás budeme v tomto podporovať pri vytváraní spravodlivých daňových ustanovení. A tiež nás bude zaujímať reakcia členských štátov keď niektoré členské štáty ako Dánsko a podobne e, prišli s kritikou, podobne aj Nemecko. poprosíme o určité objasnenie, ako komisia vidí pokračovanie rozpravy na túto tému. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pán komisár, za to, že ste prišli medzi nás na zasadnutie nášho výboru. Otázka k Brexitu. Povedali ste, že máte záujem e, niečo podniknúť voči ľuďom, ktorí hľadajú čo najvýhodnejšie daňové lokality. Takže momentálne, aké je stanovisko Spojeného kráľovstva voči týmto pravidlám. Či to je len na papieri, alebo naozaj sa niečo mení aj v praxi, keď teda už Spojené kráľovstvo bude mimo únie. Čiže aký je ich názor na túto vec, teda britský. Dneska páči, pán Pascal. Ďakujem za slovo, pani predsednička nie som veľký expert na colné záležitosti, ale mám otázku, ktorá sa týka správy, ktorá už prešla týmto výborom aj parlamentom a ide o DPH. Ale je to, to súčasť vášho portfólia. Čiže začneme najprv tým Brexitom, o tom sa už tu vlastne dvakrát hovorilo dnes. Teda dvakrát padla otázka v súvislosti s Brexitom. Napríklad na vypočutí výboru AVKO sme počuli právnych expertov, tí sa vyjadrilovali ku otázke Írska. A išlo o určitého o systém, kde by bolo nulové clo e, medzi týmito dvoma Írskami, Írska republika, Ír, Severné Írsko, ako člen Spojeného kráľovstva Takže zaujímavé mali by na nejaké detaily. Teda sme nakoniec súčasťou dohody z Veľkého piatka. A čo potom zostane z tejto dohody? Určitá súčasť Jerska stále ešte bude členom. Čiže, ako vidíte, dôsledky pre oblasť e, cieľ. Pán Michel Barlier veľmi pozorne pristupuje k tejto otázke, ale je otázka, aké riešenie vy pokladáte za možné. Momentálne sa pýtam toto dosť naivne, tak povediac. Potom ešte k samotnej správe. Pokiaľ je o životnosť eh, alebo skladovateľnosť eh, produktov, a toto temer jednohlasne prešlo, bolo schválené v parlamente. A potom sa zistilo, že to bude treba zrevidovať. V roku 2016 tam boli prílohy 3 až príloha, príloha 3, príloha 4. Takže ide o to, že potrebujeme mať dobré skladovateľné produkty. A týka sa to aj priemyslu, aj pracovných príležitostí a tak ďalej. Otázka, do akej miery môžeme troška pritlačiť v záujme pokroku v súvislosti s prílohami 3 a 4. Bez toho, aby sme museli upravovať celý cyklus a či sa nám podarí znížiť DPH na všetky výrobky, ktoré budú opakovane použité alebo obnovené, opravené. Čiže bez nejakých daňových úľav by to asi nebolo priechodné ľudia potom, e, ak to nebude takto pozitívne motivované, tak ľudia proste vyhodia tieto produkty. Takže to je tiež dosť vážna téma. Ďakujem. Ja, dankeschön. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj vám, pán komisár, za to, že ste sem dnes prišli. Chcem sa vrátiť k colniciam a na správu Dvora auditorov ako vysoko hodnotíte ochotu členských štátov riešiť tieto chyby v systéme, nedostatky systému a ich uzavrieť, pretože nemecký minister financí teraz hovorí, že nemá dosť personálu na to, aby splnil dnešné úlohy, ktoré má teraz a to by pribudli ďalšie. Potom tu máme čínsku hodvárnu cestu, na ktorej sa buduje a už je aj vo vysokom stupni rozpracovanosti tovar bude prúdiť, prúdi. To je nová výzva. A ešte ďalšia téma. Niečo, čo by sme mali dobre riešiť, je obchod s nezákonnými kultúrnymi predmetmi, kultúrnym tovarom. Ako tu vidíte informovanosť členských štátov a myslíte si, že počas tohto legislatívneho obdobia dospiete k nejakému riešeniu aj v rade? Ďakujem veľmi pekne. A ak dovolíte, a ja mám jednu otázku. Tá sa týka digitálnej dane. Myslím si, že je, sú to zhruba dva týždne, odkedy súdny dvor rozhodol, že Uber je dopravná firma, ale pre mnoho ľudí je to digitálna firma. Takže akým spôsobom to bude komisia riešiť, teda ako to bude riešiť z pohľadu digitálnej dane? Bude taká firma ako Uber zdaňovaná digitálnou daňou? Napriek tomu, že e, súdny dvor rozhodol, že je to v prvom rade dopravca. To sú teda naše otázky a dávam vám slovo. Ďakujem, pani predsednička. Takže e, keď hovoríme o protekcionizme a chceme mu odolávať, tak musíme chrániť naše trhy a našu výmenu. A tu musíme byť efektívni. Vy ste sa ma pýtali, čo sa deje v teréne. Štatistika vychádza z údajov z členských štátov a ukazuje, že colné kontroly riadené posudzovaním rizika vedie k uvoľneniu miliónov e, tovarov. Spolupráca medzi colnicami a orgánmi dohľadu nad trhom. Je to moje portfólio a portfólio pani Bienkovskej je tu práve veľmi dôležitá. V rámci balíčka o tovaroch e, sa hovorí o harmonizácii a tak ďalej výrobkov. To sme v decembri prijali na komisii. Tam ide o posilnenie rámca kontrol a o presadzovanie systémovejšej spolupráce medzi e, orgánmi dohľadu nad trhom a colnými správami. Komisia potom spolu s colnými orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom urobila, vypracovala smernice, usmernenia pre dovoz výrobkov z hľadiska bezpečnosti výrobkov a je tu aj potreba zabezpečiť riadnu spoluprácu medzi colnými orgánmi a orgánmi dohľadu nad trhom, aby boli rovnaké podmienky pre kontroly v celej únii v oblasti informovanosti o riziku a fyzických eh, kontrol a listinných kontrol. Okrem toho, povinnosti spolupráce sú zahrnuté aj v kodexe colnej únie, kde sa hovorí, že kontroly vykonávané colnými orgánmi sa vykonávajú v úzkej spolupráci eh, medzi jednotlivými štátmi. Tá, áno, to je ten bod, ktorý by sme chceli presne riešiť. Potom je tu ďalšia otázka, ktorá zaznela a bolo ich viacej. Tá, e, boli to otázky pani Rozie a ďalší e, ich, ktoré sa zaoberali Brexitom. Je to veľmi zložité e, vedieť teraz povedať všetky podrobnosti alebo odborne odpovedať. Ako viete, tieto rokovania sú jedným celkom vedie sa, vedú sa v jednotlivých fázach a rokovania neprebiehajú celkom tak, ako máme rozdelené kompetencie. Máme jedného vyjednávača a toho priamo usmerňuje predseda komisie v rámci mandátu, ktorý mu dala Európska rada. A každý komisár jedná v tomto kolektívnom rámci, máme pravidelné stretnutia, ale neviednávame paralelne. Často sa stretávam s Filom Hemondom, ministrom financí, je to môj partner v Ekofine a je to taktiež aj môj partner v G7 a v G20, ale my spolu nevyjednávame. Je, sú to veľmi zložité rokovania a E, nič nie je schválené, pokiaľ sa neschváli všetko. Samozrejme, že existujú aj určité odborné otázky a štúdie, ktoré nie sú vôbec jednoduché a riešime tu aj určité zásady. Okrem toho musíme spresniť aj to, že my očakávame návrhy Británie, prebiehajú tu v krajine významné politické rokovania, a niektoré návrhy boli nedávno predložené snemovňou lordov. My by sme neboli proti, pretože koniec colnej únie vyvoláva celý rad otázok, nie neriešiteľných otázok, ale otázok, ktoré sú veľmi náročné na riešenia. A budeme musieť nájsť v tejto oblasti ad hoc riešenie. Takže je to veľmi dôležité, sú to veľmi náročné rokovania, technické rokovania. A e, musíme ďalej brať ohľad aj na dohody z Dobrého piatku v Írsku. Nemôžeme ich ohroziť, to je ďalšie obmedzenie ktoré ovplyvňujú odbor, ktoré ovplyvňuje dobrovo, e, odborné rokovania. A ja som za spoluprácu v rámci colnej únie z UK. A musí to byť aj dobre uvedené v e, dohode o partnerstve, ale ak sa UK rozhodne odísť z jednotného trhu, tak vzniknú colné hranice a musia tam platiť colné kontroly, colné postupy obmedzenia určitých množstiev a, vy, a tak ďalej a tak ďalej, vyberanie da, cla a podobne. A musíme si upresniť, ako bude vyzerať budúci vzťah. Áno. A skutočne je to tak, že colná otázka bude ústrednou témou v danej oblasti, najmä v súvislosti s Írskom, pretože to bude treba dobre vyriešiť, aby sme mali kvalitné riešenie. A to si prajeme. A pokiaľ ide o Brexit, tak sa ma pán Arimon pýta, či si myslím, že, či si myslím, že Spojené kráľovstvo zostane spolupracujúcim partnerom v oblasti boja proti podvodom a fiškálnym daňovým únikom. V tejto etape v rámci G20 alebo ako o tom uvažujeme, tak by som odpovedal na túto otázku, ktorá sa týka možného zdanenia digitálnej ekonomiky ja som nepociťoval nejaké oslabenie postavenia Spojeného kráľovstva. Spojené kráľovstvo nadalej spolupracuje v rámci G20 v oblasti daňových únikov. A potom je tu aj ďalší príklad. Aj v tejto fáze e, vidíme rovnaké snahy. Nezaznamenali sme nejaké ochabnutie Spojené kráľovstvo patrí do G5, ktorá podporuje vytvorenie čo mm, najrychlejšie vytvorenie dane pre digita- na, za digitálne činnosti. A komisia to tiež navrhuje. Ja som rokoval s britským ministrom, ktorý aj naďalej má pozitívny postoj k zdaňovaniu nielen v strednodobom horizonte, ale aj v krátkodobom horizonte. A preto aj tu existuje spolupráca, ktorá nebude prerušená. Nemám kryštálovú gulu, aby som vedel povedať, ako sa bude k tomu stavať v budúcnosti britská vláda, keď bude UKA mimo EÚ. Dokážem si predstaviť, že to pokušenie, aby otázka daní bola konkurenčnou výhodou UK, je možná cesta, ale neznamená to nedostatok spolupráce pri definovaní medzinárodných noriem. Aj v tejto oblasti som presvedčený, že Spojené kráľovstvo bude partnerom vo viacstrannom e, systéme a bude aktívnym partnerom. Pokiaľ ide o zmenu termínu, to bolo to, čo sa pýtala pani Rozier, tak termín pre uplatňovanie colného kódexu naozaj vytvára tlak na všetky strany, či už ide o členské štáty, komisiu alebo spoločenstvo. Nové požiadavky znamenajú v niektorých prípadoch novelizáciu existujúcich informačných systémov, ich implementáciu musíme riadne pripraviť, naplánovať, aby sme zabranili narušeniam cel, colných operácií, či už pre členské štáty alebo podnikateľov. Členské štáty informovali komisiu, že dochádza k predloženiu tejto lehoty vzhľadom na problémy, ktoré majú s tými mnohými informačnými systémami, ktoré treba obsiahnuť. Preto navrhujeme zmeniť právny rámec tak, aby bolo možné používať aj papierové podklady po roku 2020, ale hovoríme tu len o prechodnom období. Tu vôbec nejde o všetky colné systémy. Je to len 6 zo 17, ktoré budú používať papierové podklady aj po roku 2020. 11 z nich už bude pripravených k roku 2020. Ja som presvedčený, že to neohrozuje ciele, nového ustanovenia, ale musíme byť opatrní a musíme to sledovať. Teraz ste sa ma pýtali, ako je to e, s projektovou skupinou pre zasielky s nízkou hodnotou. Táto projektová skupina má fórum pre hĺbkové diskusie o tom, ako riadiť colné opatrenia pre elektronický obchod, teda pre e-obchod. Ide tu o tovar nízkej hodnoty, pretože práve tu je veľký objem takýchto tovarov. E, je to tovar, ktorý sa vo veľkej miere zasiela, ľudia nakupujú cez internet a je veľmi dôležité, aby sme zabranili vyhýbaniu sa povinnosti platenia cla. Potrebujeme tu tiež zabezpečiť konzistentnosť, jednotnosť s pravidlami, súlad s pravidlami. Z pohľadu e, hospodárskych operátorov je potrebné zabezpečiť spravodlivé podmienky pre expresných kuriérov a verejných prevádzkovateľov. Táto skupina sa stretla štyrikrát a účastníci identifikovali niektoré osvedčené postupy a potom formulovali krátkodobé doporučenia. To znamená doporučenia predlžiť používanie jednoduchých colných postupov. To je tá hodnota 22 eur a zjednodušené postupy pre tovary hodnoty nižšej ako 1000 eur a potom táto skupina ešte vydá predbežnú správu, to urobí do leta. Pýtali ste sa aj, ako to vyzerá s návrhom smernice pre sankcie v prípade porušenia colných ustanovení. Ja viem, že ste vždy postupovali veľmi e, súčine. Hovorilo sa už o tom roku 2008 pred desiatimi rokmi ale potom sa to odložilo na rok 2011. A právny rámec, rámec únie pre porušenie colných pravidiel vyvoláva silné reakcie v rade. Niektoré štáty chcú, aby sa to stiahlo. Rada pozastavila túto diskusiu už v roku 2013. Teraz hovorím troška o tom, ako sa to vyvíjalo. A znovu sme sa k tomu vrátili v novembri 15, keď členské štáty povedali, že, si, že sa chcú vrátiť k tejto diskusii a 12 členských štátov bolo proti. Mali na to rôzne dôvody. Ostatné boli neutrálne. Komisia si myslí, že nie je dôvod na to, aby sa tento návrh stiahol a že zatiaľ text nebol prediskutovaný podľa jednotlivých článkov, čo je dosť dôležité. nielen Európsky parlament, ale aj mnohé hospodárske subjekty chcú mať tento, takýto prístup k sankciám a preto komisia sa drží tohto, tejto témy. 10 rokov je naozaj dlhá doba. Odpovedal som aj na páni, otázky pána Remu o Brexite. Potom je tu ďalšia e, oblasť. Tá sa týkala životnosti výrobkov. O tom hovoril Pascal Duma. Viete, poznáte moju filozofiu a vôľu viete, že považujem za absurdné, aby zoznam zníženej sádzby DPH sa vypracúval tu alebo v Berlamonte. Je to, sú to veľmi zložité postupy a je veľmi ťažké zmeniť takýto zoznam a trh a technológie sa významne menia. Potreby, spoločenský dopyt, politický dopyt, o tom všetkom ste veľmi jasne hovorili. A môj návrh, ktorý sa týka sadzby DPH, s možnosťou, že by členské štáty uplatnili vo väčšej miere zníženú sadzbu, sa vzťahuje aj na zelené ekonomické výrobky a opravy a bude to platiť dovtedy, alebo ak budú členské štáty súhlasiť s takouto formou. A v niektorých prípadoch je možné, že prenechajú túto zodpovednosť, ale nie je na nás vyberať ekoprodukty, opravy To všetko by mali byť právomoci členských štátov. A možno to budú elektronické knihy. Proste členské štáty majú o tom rozhodnúť. Členské štáty stanovia produkty a služby, kde si prajú zníženú sadzbu. Potom tu bola ďalšia otázka k osobitnej správe účtovného dvora, dvora auditorov. My vítame túto správu. Vítame aj návrhy na zlepšenie colných kontrol a niečo už rieši colný kódex. A mnohé zo zistení ale ukazujú, že ide o úkony, ktoré spadajú do zodpovednosti členských štátov a nie komisie. Veľmi často je to nedostatočná kontrola zo strany členských štátov. Komisia sa môže do toho samozrejme zapojiť po, cez OLAF a potom môže dojsť k opozdenej platbe. Strategický plán pre colné konanie obsahuje aj plán ako s tým budeme zaobchádzať, ako zlepšíme napríklad e, zber údajov, ich dostupnosť a posilníme spoluprácu medzi colnými orgánmi a inými orgánmi a medzinárodnými partnermi. Potom ste sa pýtali na ochotu členských štátov harmonizovať colné kontroly. Komisia úplne súhlasí s vašimi obavami, ktoré ste tu sformulovali v uznesení zo 17. januára. Podľa colného kodexu únie je právnou povinnosťou členských štátov uplatňovať spolo- colné konanie jednotným spôsobom. Takže musia vyčleniť dostatočné zdroje na to, aby to naplnili a splnili. Ja som bol v Hamburgu, navštívil som colnú správu, ešte skôr ako na dobu prišiel do úradu nový minister financí a viem, o aký zložitý problém ide. Chcem zdôrazniť, že komisia chce podporiť členské štáty tak, aby došlo k harmonizácii colných kontrol. My prichádzame s návodom, ako by sa to malo robiť. Pripravujeme aj školenia pre zamestnancov colnej správy a komisia tiež robí, podniká právne kroky voči členským štátom, kde postupy prax nie je v súlade s e, colnými zákonmi EÚ. V budúcnosti nás čaká aj väčšia jednotnosť v uplatňovaní pravidiel, a to sa týka celého kódexu a jeho uplatňovania. Potom máme rámec pre e, správu riadenia rizik v celnej oblasti. Tu sme to už uplatnili napríklad v prípade nákladnej lodí a vlakov Ide aj o prepravu väčších zásielok. A potom by som sa chcel ešte vrátiť k digitálnej dani. Myslím si, že návrh komisie, tak ako som to prezentoval v marci minulého roku, to je veľmi dôležitý dátum. My sme vlastne prví na svete, pokiaľ ide o zvažovanie takejto formy zdaňovania. Myslím si, že to je signál takého líderstva, ale na druhej strane aj vôle. Bol som minulý týždeň na grémiu, kde sa hovorilo o tejto téme, na G20 a hovorilo sa, zhovárali sme sa tam s našimi americkými partnermi a myslím, že to je problém, ktorý je celosvetový a berú ho na vedomie aj v Spojených štátoch amerických a to je neschopnosť zdaňovať patričným spôsobom e, to digitálne hospodárstvo odvetvia, pretože vlastne my vychádzame z takej fyzickej prítomnosti a nie tej digitálnej existencie a myslím, že treba urobiť v tejto oblasti na úrovni OECD a na úrovni G20 potrebujeme zmeniť pravidla a naši americkí priatelia si uvedomujú, že je tu takáto potreba riešiť tú situáciu a toto vákum právne, ktoré chceme riešiť takým spôsobom, že by sme to v strednodobom hľadisku vyriešili prostredníctvom definície ohľadne definície digitálnych podnikov a takýmto spôsobom by sme mohli potom zdaňovať tieto podniky a zároveň integrovať aj tú prítomnosť alebo sídlo digitálne do predpisov na to, aby sme mohli e, postupovať takto pri výpočte toho daňového základu v právnických osôb. Ak to budeme riešiť z celosvetového hľadiska, tak v podstate dostojíme tým požiadavkám 21. storočia, pretože vidíme, a ten prípad Uberu, ktorý ste spomenuli, pretože tu dochádza k určitému prelínaniu digitálneho hospodárstva a klasického podnikania a bude stále komplikovanejšie v budúcnosti riešiť tieto otázky, ak to nevyriešime takto. A okrem toho návrhu alebo týchto návrhov, ktoré majú za cieľ riešiť tento problém alebo vyplniť to vákum, chceme tu mať takisto aj krátkodobý prístup, ktorý by riešil tie problémy, ktoré sa týkajú rozpočtu, pretože na jednej strane neriešime teda túto otázku, ale na druhej strane strácame milióny a miliardy z toho, že sa v podstate neriešia, nerieši výber daní v tejto oblasti. Toto je vlastne dôvod, prečo si myslím, a už som to povedal viacerým partnerom aj vo Washingtone, že jednoducho dôvod tu vážne, to aby sme rýchlo postupovali, pretože ak nebudeme rýchlo postupovať na úrovni Európskej únie, tak jednoducho tu budú viaceré mozaikovité riešenia, ktoré vytvoria potom iba problémy, pokiaľ ide jednotný vnútorný trh a vôbec nezjednodušia život eh, podnikateľom, ale práve naopak zhoršia tie eh, dumpingové otázky daňové. A práve z tohto dôvodu, eh, okrem toho riešenia strednodobého hľadiska, chceme aj krátkodobé riešenia, ktoré sú jednoducho nacielené na to, aby sme zdaňovali obraty alebo zisky týchto digitálnych podnikov. A zopakujem to aj tu, ako som to už povedal, aj svojim priateľom v Amerike. Niektorí môžu mať pochybnosti, že tu dochádza k nejakému protekcionizmu. To práve nie. Niektorí to vnímali ako určite niečo špektak- spektakulárne, ale nejde tu teda o to, že by sme chceli zdaňovať teraz na úrovni 3% všetky podniky, ktoré sú nad určitú sumu, pokiaľ ide o pokiaľ ide o príjem. A treba povedať, že väčšina týchto podnikov majú sídlo v Amerike, ale niektoré sú aj azijské, niektoré sú zasa európske a postupne Európska únia takisto začína mať úspech aj v tejto oblasti, ale pozeráte sa, akým spôsobom máme pristúpiť k týmto podnikom. Odpoviem vám trochu nepriamo pretože sa nám prostredníctvom definície nepodarilo zostaviť nejaký zoznam takýchto podnikov. Ale koho sa to teda bude týkať? Bude sa to teda týkať tých, ktorí robia na úrovni e, sociálnych sietí, výskumníckých a takisto aj platformy. A pokiaľ ide o tie platformy, napríklad pokiaľ ide o Uber, že sa nedá zdaniť, e, práve pokiaľ ide o tie sprostredkovateľské aktivity, zdá sa, že sa to bude dať robiť v budúcnosti, ale musíme sa tu obávať možno skôr toho, že to spadne do tejto oblasti. Rovnaké opatrenia by sa mali týkať napríklad aj takých firm ako je Amazon. Amazon samozrejme má takisto určité odvetvia, ktoré sa zdaňujú klasickým spôsobom. Treba si však uvedomiť, že sú s tým spojené aj ďalšie problémy, ale ako náhle Amazon funguje ako sprostredkovateľ, tak v podstate automaticky e, môže spadať pod túto daň krátkodobo, ktorú chceme zaviesť. Teda táto diskusia zatiaľ ešte iba začína, ale je tu jedna vec, ktorú chcem povedať, že pokiaľ ide o Európsku komisiu a pokiaľ ide o mňa, je to pre mňa absolútna priorita na to, aby sa nám podarilo nájsť riešenie, ktoré bude rýchle. A ja si myslím, že tieto procesy sú paralelné. To znamená, ten strednodobý nástroj, práve takýmto spôsobom by sa vyriešili tie skutočné problémy a ešte ten krátkodobý spôsob riešenia. Keď hovorím, že musíme postupovať rýchlo, ja si myslím, že musíme sa tejto otázke venovať aj na úrovni rady v júni, pretože sú tu jasné pripomienky aj zo strany rady a tu v parlamente to môžem povedať veľmi jasne, pretože vy sa týmto otázkam venujete ja si žiadam, aby tieto daňové riešenia boli prijaté ešte pred koncom tohto roku. Prečo? Na to, aby, aby to mohol potom preskúmať aj parlament. Tento ešte parlament. My vieme veľmi dobre, že sa už blíži volebný cyklus, budeme tu mať nový parlament, budeme tu mať novú komisiu. Ak sa nám to nepodarí vyriešiť, vyriešiť túto prekážku do konca tohto roku, tak jednoducho sa to potom oddiali, aj tie neistoty, ktoré s tým súvisia bude to sa riešiť až po roku 2020 a treba povedať, že to je dosť vzdialené a tu ide o tie riešenia, aby sme nestrácali čas. Vidíme, že e, národné tendencie stále sa zvyšujú a každý štát robí svoje vlastné aktivity, ale takisto postupujú aj tieto podniky, Takže uvidíme, akým spôsobom budeme riešiť tieto otázky, pretože ten rozdiel 9 a 20 to je veľký rozdiel. Takže môžete počítať s komisiou a so mnou, že urobíme všetko, čo môžeme na to, aby sme politický kapitál investovali práve do týchto riešení. Ďakujeme veľmi pekne, vážený pán komisár, za reakciu na naše otázky. Ešte je tu samozrejme veľa víziev pred nami a preto budeme musieť postupovať spoločne s komisiou. Takže ďakujem pekne ešte raz za to, že ste prišli medzi nás. Ďakujem pekne, pán komisár. So I think with, uh... Myslím si teda, že týmto sme dospeli k záveru našej dnešnej schôdze. Budúce schôdze sa bude konať 16. a ďalšia 17. mája. Zatiaľ vám teda ďakujem.